vykonovaní a presadzovaní smernice 2005-25-ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom a smernica 2006 114 ES o klamlivej a porovnávateľcej reklame. Je to správa pani Barbary Weiler, ktorej dávam slovo na 4 minúty herr Vorsitzender, frau kommissarin liebe kolleginnen und kollegen! Pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Ako prejdem ku svojej správe, chcem predsa ešte len povedať, že si myslím, že tým rozhodnutím e, diskutovať o správach z vlastnej iniciatívy sme nepostupovali správne. Keď vidíme, že tieto diskusie prebiehajú bez dialógu, bez kontroverzií, bez e, protirečenia, tak to nepovažujem za parlamentnú diskusiu a dúfam, že to po európskych voľbách zmeníme. Napriek tomu, ale sa chcem poďakovať kolegyňam, kolegom, ktorí tu nie sú. E, v súvislosti s prípravou správy dobre sa mi s nimi spolupracovalo a chcem sa tiež poďakovať komisii a sekretariatu výboru. Získali sme mnoho významných nových e, poznatkov aj počas diskusie vo výbore. Výbor pre vnútorný trh vedome e, začal e, s touto diskusiou takto včas, pretože termín na vykonanie v členských štátoch bol koniec roka 2007. A teda neprebehlo ešte dosť veľa času pre smernicu, ktorá znamená významnú súčasť harmonizácie. Napriek tomu ale niektoré členské štáty to nezvládli. Isté to súvisí aj s, so zložitým postupom, ale je zaujímavé, že tri členské štáty, ktoré to nezvládli, E, sú tzv. zakladateľskými e, členmi, teda nemožno u nich predpokladať, že nemajú dostatočné vedomosti o európskom práve. Teda tri ešte to nepresadili, štyri to pre, transponovali nedostatočne a štyri e, čelia oznámeniu komisie, ktoré bude mať možno do, hra, do hru v, na súdnom dvore Takže tá transpozícia je nedostatočná. A ukázalo sa tiež, že dve krajiny e, to prevedli veľmi s veľkou dávkou invencie, teda Veľká Británia a Rakúsko. Aj také príklady sú. Výhody spoločného trhu musia byť v záujme členských štátov. Cieľom tejto smernice je vyjasniť práva spotrebiteľov a e, zjednodušiť cezhraničný obchod, e, zaviesť menej predpisov, menej pravidel a posilniť právnu istotu. Dôležitým bodom pre nás poslancov bola ochrana občanov, ochrana spotrebiteľov pred klamlivými praktikami a to platí nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre malých podnikateľov a pre živnostníkov. A cieľom komisárky by malo byť to, aby tieto dve smernice v strednodobom horizonte mohli byť spojené, pretože mnohí živnostníci čelia rovnakým problémom e, vo spoločnom trhu ako spotrebitelia. Je nám známy mnoho príkladov, napríklad obťažujúca reklama, zavádzajúce e, obchodné praktiky, Poznáme všetci podvod s adresárom, ktorý spôsobil veľký rozruch celej Európy. Poznáme eh, podvody v lotériách a mnoho ďalšieho. Chcem sa poďakovať komisii, že postupovala veľmi konzikventne eh, pri zavedení nového systému eh, rešerši pri leteckých spoločnostiach a dúfajme, že budú pritom e, pracovať ešte ďalej. Dúfame, že e, budú mať silnejšie zosieťovanie, e, pokiaľ ide o národné kontaktné miesta a dúfame, že sa ďalej budú viesť čierne zoznamy, ktoré budú mať odstrašujúci význam. To je dôležité pre nás poslancov. Napokon chcem povedať, že Úspešná transpozícia e, vyžaduje spoluprácu medzi členskými štátmi, medzi národnými a e, európskymi poslancami a v zmysle Lisabonskej zmluvy, ktorá sa to už spomenula, chcem sa za, prihovoriť za to, aby národní poslanci mali väčšiu kontrolu, pokiaľ ide o ich národné vlády. Tieto dva zákony by boli dobrým začiatkom takéto sa Ďakujem. Pani komisárka Vasiliu. First of all... V prvom rade by som chcela poďakovať eh, pani spravodajkyni, pani Weilerovej za jej správu, ktorej obsah eh, komisia bude veľmi dôkladne posudzovať. Taktiež eh, ďakujem vám za vaše poznámky ohľadom samotného postupu. Komisia plne súhlasí s tým, že teraz je veľmi dôležité, aby členské štáty náležitým spôsobom Eh, transponovali eh, nové koncepcie uvedené eh, v smernici o nekalých praktikách a aby prispeli k jednotnému uplatneniu smernice po celej Európskej únie. Čo sa týka transpozície, dva členské štáty e, e, e, meškajú, Luxembursko a Španielsko. A komisia e, posunula títo prípady súdnemu dvoru, a to v júni e, minulého roku. E, Komisia taktiež e, koordinuje spolupráciu v oblasti e, transpozície, aby sme sa vyhli nesprávnym postupom. Napriek tomu e, pretrvávajú určité problémy v obmedzenom počte štátov, najmä pretože nechcú splniť požiadavky úplnej harmonizácii. V týchto prípadoch komisia nebude váhať a rozbehne postup za neplnenie dohôd. E, správa e, sa snaží e, zabezpečiť ochranu nielen spotrebiteľov, ale aj malých a stredných podnikov pred nekalými obchodnými praktikami. V tejto veci komisia by chcela pripomenúť Európskemu parlamentu, že existuje ambiciozný návrh smernice pre úplnú harmonizáciu a však by e, to nedobre pochodilo, pokiaľ by sa e, rozsah posobnosti rozšíril na vzťahy medzi jednotlivými podnikmi. Na základe konzultácií, predbežne konzultácií, ako aj e, rokovania v rade sa rozhodlo, že existuje nedostatočná podpora na, pre rozšírenie rozsahu posobnosti smernice, aby sa vzťahovala aj na nechalé praktiky medzi jednotlivými podnikmi. Čo sa týka agresívnych postupov, ktoré sa prvýkrát upravili na úrovni únie prostredníctvom smernice UCP. E, existuje názor, že takéto praktiky, k takýmto praktikám dochádza takmer výlučne vo vzťahoch medzi podnikmi a spotrebiteľmi. E, zavadzajúce e, praktiky medzi podnikmi už sú upravené smernicou o zavadzajúcej a porovnovacej reklame a e, takéto postupy budú naďalej upravované iba touto smernicou. Pokiaľ ide e, o zabezpečenie legislatívy zameranej na ochranu spotrebiteľov, komisia bude naďalej koordinovať všetky opatrenia na zabezpečenie plnenia prostredníctvom sieti zamerané na ochranu spotrebiteľov. V tejto súvislosti komisia konštatuje, e, podporuje, pod, konštatuje podporu parlamentu pre E, e, komplexné kontroly a pripravuje na to mm, ďalšiu, e, ďalšie oznámenie. Na základe požiadavky parlamentu komisie rada konštatuje, že druhá verzia hodnotiacej tabulky pre spotrebiteľov sa bude mm, mm, používať v rámci takýchto komplexných kontrol. A napokon, ako sa uvádza v správe, potreba potreba informačných kampaní e, na e, zvýšenie informovanosti spotrebiteľov. E, v tejto súvislosti by sme chceli informovať poslancov o, svojej webovskej stránke, ktorá uvádza vzdelávacie materiály, uvádzajúce aj čierne zoznamy zakázaných postupov. Komisia by chcela záverom ubezpečiť parlament, že bude naďalej úzko spolupracovať s členskými štátmi, pri zabezpečení dostatočného afektívneho e, uplatnenia e, smerníc o e, nekalých komerčných praktikách a zavadzajúcich reklamách. Databáza obsahuje transpozičné praktiky jednotlivých členských štátov a judikatúru a bude vytvorená počas tohto roku. Ďakujem pekne. Táto správa bude hlasovaná zajtra a teraz e, chcem e, e, využiť možnosť, aby som povedal pani Valer, že metóda, ktorá sa používa na prezentáciu týchto správ, je rozhodnutia, ktoré prijala konferencia predsedov ktorí e, tiež rozhodli politické skupiny a hovorím tu o e, aplikácii článku 41 rokovacieho poriadku a teraz budeme postupovať z nasledujúcou e, správou správ pána Pedro Grejera o spoločnej politike rybného hospodárstva a ekosystémom prístupu k radeniu rybného hospodárstva. Spravodajca má slovo. Ďakujem pekne. Um, oznámenie komisie uh, sa týka uh, debaty o